Hlasovať budeme dnes o 12. Teraz z EPP a zelených e, požiadavky vymenovanie e, poslancov do výborov a delegácií. Delegácia pre vzťahy s Južnou Afrikou Jim Higgins na miesto Veronika Lope Fontane. Potom delegácia pre vzťahy s panafrickým parlamentom Jim Higgins opäť na miesto Veroniky Lope Fontane. Delegácia eh, na eh, parlamentnom výbore zmiešanom UE Chile Veronika Lope Fontane na miesto Jima Higginsa. Delegácia eh, parlamentného zhromaždenia Eurolat, opäť Lope Fontane na miesto Jim Higgins, delegácia pre vzťahy z USA Karim Zeriby a e, mimoriadný výbor ohľadne organizovaného zločinu a prania špinavých peňazí, to je pani Nikolkin Nielsen. Zdá sa, že nie sú žiadne námietky a preto sú tieto vymenovania schválené a týmto sa schôdza odročuje do 12. hodiny. Ďakujem pekne.